Good morning, ladies and gentlemen. May I ask you to take your seats? Dobrý deň, dámy a páni. Prosím, usaďte sa. Otváram dnešné zasadnutie výboru REGI a môžeme začať schválením programu rokovania. Pýtam sa, či môžeme schváliť návrh rokovania na dnes, návrh programu rokovania. Nie, nikto nemá pripomienky. Môžeme teda schváliť program. A e, ja z, zo strany predsedničky nemám dnes žiadne oznámenia. Dúfam, že po zasadnutí koordinátorov a neskôr po prijatí niektorých rozhodnutí budem mať čo povedať e, v rámci bodu oznámenia predsedničky, ale to bude až na ďalšej schôdzi. A teraz pôjdeme k hlavnej časti našej práce. Máme tu dve veľmi dôležité správy. Prvá správa kohezná politika a tematické ciele na podporu trvalo udržateľnej dopravy a odstránenie preťažení v sieťach kľúčovej infraštruktúry. Spravodajcom je pán Novakov. Máme tu aj tieňových spravodajcov a zástupcov komisie. Pán Novakov, máte slovo. Môžete predstaviť túto správu. Dnes e, sa nám predkladá na zváženie návrh správy. A navrhujeme lehotu na pozmeňovacie návrhy pondelok 26. februára do konca pracovného dňa. Pán Novakov, máte slovo. Thank you very much, Good morning, colleagues. Ďakujem, dobrý deň všetkým. Ja som nikdy nebol lekárom, nikdy som e, sa nezúčastňoval na hodinách medicíny, nevedel som, ako pomôcť chorému človeku, ale viem, čo lekár robí, keď musí pomôcť pacientovi. Najskôr musí vyhodnotiť situáciu a stanoviť diagnózu. A ja som hrdý na to, že som mal možnosť vyhodnotiť, čo urobila politika koheznosti, aby zlepšila dopravnú sieť v Európe. A myslím si, že obraz mm, je dosť pozitívny. Nepodarilo sa nám síce poslať e, kabriolet do vesmíru vďaka kohesnej politike, ale napriek tomu kohesná politika veľa dokázala a ľudia, ktorí jej veria, naozaj zlepšili zásadným spôsobom dopravnú sieť v EÚ. A situácia sa tak zlepšila, že toto je situácia, ktorá je naozaj jedinečná. Toto veľké zlepšenie je jedinečné po druhej svetovej vojne. Rád by som spomenul aj všetky čísla, ktoré e, mi pomohli pochopiť rozsah situácie. Ja e, som sa snažila aj pochopiť a vysvetliť, ako ovplyvňuje e, život ľudí do um, investícia do infraštruktúry. Keď pôjdete napríklad diálnicou do Waterloo, uvidíte auta, nákladné automobily, autobusy, ale za tým všetkým sa skrývajú životy ľudí. To znamená, že niekto napríklad sa vracia z, pra- z práce, bezpečne sa vracia za rodinou. Neviem, či títo ľudia to dokážu ale pochopiť. My sme zásadným spôsobom e, znížili objemy emisí CO2 vďaka lepším cestám, vďaka kratším e, cestám. Cesty sa zlepšili, sú širšie, bezpečnejšie, veľa ľudských životov to zachránilo. I ja si myslím, že to nedokážeme ani číselne vyhodnotiť, e, čo sme získali týmito zlepšeniami. Nemali by sme strkať hlavu do piesku, musíme sa pozrieť zároveň aj na všetky iniciatívy, ktoré sa robia po celom svete. V oblasti dopravy je to veľmi veľa iniciatív a teraz sa nachádzame na kryžovatke a rozhodujeme, koľko investujeme do nových politík vrátanie dopravy. Veľa ľudí bude samozrejme sa e, byť za iné politiky, nie za dopravu, ale Doprava jednoznačne patrí k prioritám budúcnosti, bez ohľadu na to, koľko to bude stáť. Viem, že to nie je jednoduché. Jedna z prvých krajín, ktoré vstúpili do EÚ, teraz odchádza a je to pre nás šok. Stratíme aj peniaze, ale my musíme pokračovať. Najmä tie štáty, ktoré vstúpili neskôr do EÚ a naozaj závisia od podpory EÚ. Nemali by sme sa nechať zavádzať. Investície ďaleko od Bruselu e, nepomáhajú iba tamojším miestnym obyvateľom. Napríklad mosty cez Dunaj medzi Rumunskom a Bulharskom tieto mosty nevyužívajú iba Rumúni a Bulhári, to pomáha celej európskej ekonomike. Sú tam rumunské, české, belgické, holandské, nemecké kamiony, ktoré využívajú tieto mosty. Ja som začal tou metaforou, kde som povedal, že ja nie som lekár, ale Povedal by som, že e, dopravná sieť je niečo ako cievný systém v tele. Potrebujeme silné, zdravé európske telo, kde bude krv dobre cirkulovať, e, tak aby už neexistovali žiadne upchaté miesta. Každý región by mal byť úrovňou minimálne na tom priemere um, blahobytu a životného štandardu EÚ. Ale to znamená zároveň, že sa musí investovať do ciest. Takže čo sa nám doteraz podarilo? Vďaka investíciám, najmä v pohraničných regiónoch, vďaka týmto investíciám do sieti, dopravných sietí, viac ako 8 miliónov občanov má teraz kratší cestovný čas a takisto sme zachránili obrovské množstvo životov. To nedokážeme ani spočítať. No a o čo ide teda mojej správe teraz, v tomto rozhodujúcom období, kedy sa začínajú diskusie o CPR alebo o viacročnom finančnom rámci na ďalšie obdobie? Musíme si položiť otázku, kde sme a kam ideme. Teraz e, sú cesty aj trošku obeťou politiky. Ja by som bol rád, keby sme sa pozerali na cesty a dopravnú sieť skôr um, z ekonomického hľadiska. Je to zvláštne, keď to hovorím tu v politickej inštitúcii, ale keď ide o železnice alebo diálnice, musíme byť triezvi a pragmatickí musíme ich budovať tam, kde sú najviac potrebné. A pokiaľ ide o sieť TNT, lokálne napätia, politické odlišné politické presvedčenia by nemali brániť rozvoju sieti TNT. Všetci chápeme, prečo je to dôležité, aby sme mohli cestovať medzi Varnou a Amsterdamom po diálnici, Veľa to znamená pre podniky, pre ekonomiku, pre turistov, takisto pre služby, pre ľudí vo všeobecnosti. V Afrike, Afrika má viac ako 50 štátov a keď sa spýtate občanov týchto štátov a spýtate sa ich, eh, kto sú, tak vám povedia v prvom rade, že sú Afričania a až potom vám povedia, že sú občania nejakého konkrétneho štátu. A môjim snom je, aby to takto bolo aj v Európe. Keď sa spýtate Európana, kto je, tak prvá odpoveď by mala byť som Európan a až potom som Bulhár alebo Čech. A toto sa nám podarí aj vďaka cestovaniu. Bez ohľadu na to, aký digitálny bude náš svet v budúcnosti, budeme potrebovať vždy väčšie prístavy, e, širšie diálnice a e, rýchlejšie vlaky. V takom svete žijeme. Táto priorita sa teda nesmie stratiť zo zreteľa. To, čo sme doteraz dosiahli, to je naozaj už obrovský úspech. Nikto e, v histórii ľudstva nedosiahol toľko, toľko, nevytvoril toľko solidarity medzi nezávislými, um, suverennými štátmi, ktoré žijú už dlho v miery. Už ste počuli lehoty, um, videli ste závery správy ohľadom toho, ako kohezné a štruktúrálne fondy prispeli k rozvoju dopravnej siete. A ja dúfam, že všetci tie, tieto pozície podporíte. O pár mesiacov sa začne rokovať o tom, koľko budeme potrebovať peňazí e, po roku 2020 na dopravu a dúfam, že hlas nášho výboru bude zaznievať naozaj silne. Ďakujem, hovorí predsednička. Teraz dostanú slovo tieňovi spravodajcovia a potom pán Zvotovský, ktorý zastupuje výbor TRAN. Výbor TRAN sa rozhodol vypracovať stanovisko k tejto správe k tejto správe podľa pravidla 53+. Takže dnes pán Zlotovský predstaví toto stanovisko výboru TRAN. Teraz pán Tonino Pikula ako tienový spravodajca. Nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Jasné, že kohezný fond naozaj veľa urobil pre prepojenosť regionov a členských štátov a odstránil a toto je teda vec, ktorú by správa mala vyniesť do popredia. V tomto rozpočtovom období tých kilometrov sa vybudovalo iba 16. Ja by som eh, chcel takisto podporiť cezhraničnú konektivu. Pájame Európu, najmä keď sa hovorí o podpore cezhraničnej dopravy. Napriek do roku 2050 sa má zvýšiť nákladná doprava o 80 a osobná doprava o 50 To sú prognoza zaviazala Európska únia. Ja o, predložím pozmeňovacie návrhy v tomto zmysle. Ďakujem ešte raz. Spra- Pán. Dámy a pá... Ďakujem, ja sa chcem e, vysloviť e, z najdôležitejších sektorov, ktorý umožní rast Európy a posilní konkurencieschopnosť regiónov. Veľa v západnej Európe nie je vyvinutá rovnakým spôsobom a preto treba ešte veľa urobiť, aby napríklad diálnice, diálnica do Burgasu, je tam E, spomenutá alebo modernizácia železnice medzi e, tie investície do infraštruktúry v Európe sú kruciálne. My budeme vždy potrebovať predsa infraštruktúru, e, moderné železnice a infraštruktúry. Ďakujem a teraz pani Valina. Gracias, buenos días. En primer lugar... Ďakujem. Chcem sa najskôr poďakovať eh, spravodajcovi. Iba taký globálnejší pohľad na socioekonomický model, na globalizáciu, konkurencie, schopnosť, jednotný trh a potreba eh, zvýšiť kvalitu infraštruktúry a jej kapacity. Potrebujeme viac a lepšie infraštruktúry a okrem toho, že musia byť udržateľné, je potrebné zmeniť ich tak, aby potreby infraštruktúr sa zredukovali. A mám takú parafrázu, že najudržateľnejšou energiou je tá energia, ktorá sa nespotrebúva. A preto by sme mali navrhnúť decentralizovanejší a vyváženejší ekonomický model tak, aby sme mali také územné členenie, že by sa e, stierali rozdiely medzi mestami a vidiekom a napätie medzi oblast, jednotlivými oblastiami a obyvateľstvom. Na druhej strane v návrhu správy sa hovorí o využití Európskeho fondu pre strategické investície a partnerstvo e, verejné fondy, privátne financovanie ja si myslím, že je potrebné zmobilizovať privátne e, fondy a nie len verejné, ale nie na úkor peňazí, ktoré sú určené občanom. V Španielsku máme posledný príklad, e, kde sa ušetrilo 2 miliardy eur e, pri vlastne v privátnom sektore pri stavbe aut autostrát a zaplatia, zaplatí sa to z verejných zdrojov. A je potrebné, aby sme teda e, mali garancie pre prípad, že obchod nebude fungovať a aby sme mali dostatočné verejné zdroje na pokrývanie eventuálnych e, strát. Takže ja nemôžem s niektorými vecami súhlasiť tie fondy musia prikladať väčší význam udržateľnej doprave, zvýšenej sociálnej a environmentálnej pridanej hodnote a takisto treba sa venovať rozhodovaciemu procesu a musíme zapojiť do toho viac aj lokálnych a regionálnych partnerov. Iba takto infraštruktúry a siete budú predmetom e, verejnej diskusie a stanú sa rentabilnými a budú mať pozitívny dopad na životné prostredie. V návrhu sa hovorí, že štrukturálne fondy sa musia sústreďovať na tie najmenej rozvinuté regióny a zdôrazňuje sa tam spolupráca medzi cezhraničnými regiónmi. Ja chcem posilniť ten názor, že je potrebné udržať subvencie ako hlavný ekonomický prínos Rovnako je potrebné dať prioritu rozvoju verejnej dopravy a najmä železničnej dopravy, tak pre dopravu e, tovarov, ako aj pasažierov, pretože je to najudržateľnejší a najmenej kontaminujúci druh dravy. A treba venovať pozornosť zanechaným, opusteným železničným tratiam a obnoviť ich v rámci udržania sociálnej, teritoriálnej kohézie a boji proti nerovnosti. a chce mať koherentné e, dopravné e, siete zariadenia v súlade s COP21 z Paríža musíme sa venovať viac ochrane životného prostredia, udržateľnosti dopravy a energetickému prechodu. Rovnako je potrebné povedať, že potrebujeme zlepšiť cesty, aby sme ich mali bezpečnejšie, aby sa znížilo množstvo nehôd. A takisto treba požadovať kvalitnú prácu pre pracujúcich, ktorí pracujú na infraštruktúrach najmä dopravného charakteru, kde treba rešpektovať všetky normy pracov. A dúfam, že sa o nich bude diskutovať na budúcich schôdzach. Ďakujem a teraz zatieňame hospodárcu pán Rope. Ačiū gerbiamą pirmininkę sa presvedčení, že využívaním týchto vlakov prispievajú k klimaticky by sme sa teda na tým trošku viac zamyslieť a predkladáme náš návrh tejto súvislosti. Ďakujem. Teraz dostane slovo pán Zlotovský na to, aby predniesol oči kamionov. A e, bude to mať rovnako dopad aj na tých bulharských rumunských. Čiže je dobré, keď e, Ehm, takto vyťažia investície, aby sa naozaj efektívne modelovalo e, to prepojenie e, infraštruktúry v Európe, aby sme z našich prostriedkov vyťažili maximum. Čo sa zdá na jednej úrovni byť lokálnym, môže mať zásadný celoeurópsky dopad. Konkrétne sa investovali do takýchto, e, sa investovalo do týchto úzkých miest, tak na ceste ako aj na železnici a malo to veľký dopad na hospodárstvo regionov menej bohatých na západe Spojeného kráľovstva e, ako mm, im to pomohlo dostať svoj tovar, povedzme, na trh a tak ďalej. Takže, investičné investície do e, úzkých miest, to je maximálne vyťaženie prostriedkov, ktoré máme k dispozícii, veľký dopad na celú sieť. Uh, No a tieto úzke miesta v sieti často majú veľký dopad na kvalitu e, tak lokálne, čo samozrejme e, musíme riešiť na lokálnej úrovni. E, pokiaľ ide o skutočné úzke miesta, musíme sa veľmi dobre pozrieť na e, všetky podklady. Môže to byť veľmi ťažké a môže to e, mať aj veľkú výnosnosť investícií, ale často je to málo viditeľné. Keď vidíme tú dopravnú zápchu, nevždy vidíme, ako tá dopravná zápcha eh, vplýva na celú sieť. Čiže treba sa pozrieť na tie investície. A takisto si myslím, že keby sme využívali tieto investície riadne, mohli by sme eh, podporiť aj určitú eh, modálnu zmenu, napríklad z leteckej na železničnú dopravu, E, minimálne tam, kde tá železničná doprava je podstatne udržateľnejšia. Máme tu príklad kolegu za mnou, ako prejsť z ktorý hovoril o tom, ako pri železničnej infraštruktúre budú udržateľnejšie autá, bude tam zelená energia, elektrické autá. E, investovanie do ciest, do cestnej infraštruktúry v budúcnosti bude vyžadovať aj Eh, investície, ktoré tak povediac ozelenia tú cestnú sieť. Ehm, ja pozitívny účinok na celú Európu. Ja vítam túto správu, myslím si, že dá sa trošku ešte zlepšiť, rozšíriť, pokiaľ ide o rozsah pôsobnosti. A nejaké 2-3 konštruktívne pozmeňovacie návrhy k tomu dám, ale naozaj ďakujem spravodajcovi, eh, ďakujem za vynikajúcu diskusiu. Ďakujem pekne. Pán Van Nisero ako ďalší rečník. Ďakujem pekne. Ďakujem aj za prezentáciu. Všetko, čo zaznelo, EPP žiadala o túto implementačnú správu. Ako teda e, sa veci vyvíjajú. Nie je to priamo správa o politike. A vidíte, že 81 miliard sa vynaložilo z našich fondov, kohezných fondov Fondu regionálneho rozvoja. Je to veľká suma, ale dobre povedať, že priorita sa nestratila v tomto období. Možno sme zmenili to tematické zameranie, je tu aj šírenie poznatkov, zdieľanie v celej Európe, ale toto je zachované. Je dôležité povedať, že tie kolesá na aute dopravnej politiky únie sú ešte stále e, teda súdržnosť. A vo výbore Regi sme v minulosti sa rozhodli, že povieme áno tým 11 miliardám, ktoré boli prenesené do, do CEF, do Connecting Europe Facility. To je, za tým je veľmi špecifický mechanizmus, ktorý krajinám umožňuje vynakladať tieto prostriedky na svoje vlastné návrhy. Myslím, že do roku 2018. No a potom ehm, do toho môže vsiahnuť tá centrálna ruka Európskej komisie v orgány CEF. A tu sme videli veľmi pozitívny vplyv. Krajiny sa pozerali viac aj za svoje hranice a boli ochotné viacej zosúľadiť svoje politiky než v minulosti. Takže svojím spôsobom a možno sa pozeráme na niektoré pozmeňovacie, na niektoré zmeny. A možno musíme niečo zmeniť, aby sme zachovali ten systém. Možno tie kohezné fondy budú v budúcnosti rovnaké a rovnaká časť by sa dala venovať e, aj na zachovanie tohto mechanizmu, aby to bolo tak blízko výboru pre dopravu a nástroju CEF, aby sa dosiahli lepšie výsledky než v minulosti, ale nemali by sme to škrtať, nemali by sme povedať, že dobre, dáme všetky peniaze CEFu a oni si to urobia. Je to skôr kombinácia týchto dvoch nástrojov. A samozrejme synergia. Presne to ste hovorili na začiatku, Andrej. Je to eh, v podstate taká tepna, ktorá nás spája. Ak nie sme spojení, nie je možný rozvoj, nie je možný vývoj. Takže dobrá infraštruktúra sú kľúčové, sú naozaj prioritné. A možno ešte to treba diverzifikovať do budúcnosti. Takže zamyslíme sa nad tým odkazom, či si zachováme tento systém CEF. A ja by som naozaj povedala áno. Ak sa vieme na tom dohodnúť. To by mohlo byť dôležité pre budúci viacročný finančný rámec. Ďakujem. Liner z Európskej komisie dostane slovo z DG. Regio, máte slovo, nech sa páči. Okay. Um, thank you for giving us the floor. Ďakujem za... Vyzrať. My disponujeme konkrétnymi údajmi o investíciách eh, z Fondu súdržnosti a EDFF na eh, trošku eh, lepšiu situáciu. A tieto vybrané projekty VDF e máme trošku lepšie, lepšie indície. V roku 2017 teda 4 roky pre, po začiatku rámcového programu e, nevyužitých prostriedkov bolo viac ako 60 a to ovplyvňuje potom aj investície do európskych sietí, kde e, vlastne máme 62 e, absorpciu a potom takisto aj e, celkové priemerné investície u všetkých typov projektov dosahovali až 66 Podľa mňa to poukazuje na pomerne efektívne využívanie rozpočtových prostriedkov. Ďakujem, ďakujem za toto vyjasnenie. To boli pripomienky k návrhu správy. A teraz dávam slovo opäť pánovi Novakovovi, aby e, priniesol svoje komentáre. Ďakujem, ja som si s radosťou vypočul pripomienky kolegov. To je práve na práci tohto výboru také pekné. Máme všetci možnosť vypočuť si únie a na druhej strane sú tu potom názory, ktoré hovoria, že zaostávame v rozvoji dopravnej infraštruktúry a preto potrebujeme investície aj zo súkromného sektoru. Ja si myslím, že tá pravda sa nachádza niekde uprostka a všetky predložené E, podme, pozmeňujúce návrhy, e, môžem povedať, že už vopred som si istý, že dosiahneme vyvážené výsledky. Najskôr chcem odpovedať pánu Howardovi. Ja si vážim váš názor a e, to posilnilo moje presvedčenie o tom, ako robiť politikovať 750 miliard eur do roku 2030 na dokončenie siete TNT. V rozpočtu nástroja Connecting Europe je 22 miliárd eur, takže to je dosť málo v porovnaní s tým cieľom, ktorý bol také dôležité investovať do lepšej konektivity a do lepšieho prepojenia jednotlivých členských štátov. Rovnako je dobré, že môžeme začať vysvetľovať, že v tejto chvíli nejde len o jednoduchú debatu má dať a dal. A na plus 1 nie je vždy iba 2, niekedy to môže byť 4 alebo aj viac. Lepší rozpočet pre nástroj Connected Europe, Europe by bol takým dobrým východiskom pre budúcnosť, aby sme mali dosť prostriedkov na FIM metrom a vlastne preto sme aj tu aj my na pôde tohto výboru, aby sme prispeli k lepšej konektivite, k lepšiemu prepojeniu a tým aj k našim občanom. A e, ak ešte niekde sú deti, ktoré sa nedostanú včas pacienta, ktorý sa nedostane na čas do nemocnice alebo do lekárne, a to len preto, že e, cesty sú vo veľmi zlom stave. Čiže toto je náš cieľ a my chceme na ňom pracovať. Ja som pripravený akceptovať v menujúcich návrhov je 26. marca 17 hodín e, popoludní a hlasovať. Potom teda by sme mali ešte v téma posilnenia ekonomickej, sociálnej a územnej súdržnosti v Európskej únie. To je siedma správa Európskej únie, ktorá bola z komisie Koter vo výbore regiónov. E, pán e, Žulo sa rozhodol vypravovať a potom v januári sme mali seminár na túto tému a 1. februára sme mali mimoriadne zasadnutie výboru na tému budúcnosť politiky súdrž. Mali 27. marca a lehota je 5 e, hodín popoludní, pondelok 26. februára. Drahí kolegovia, pani e, predsednička, my sme už hovorili e, o tejto téme na viacerých schôdzach. Je to veľmi dôležitá, významná téma a um, má ešte takú špeciálnu dimenziu. A síce táto správa bola e, prednesená v kľúčovom okamihu presne pred návrhom Európskej komisie týkajúcom sa budúceho rozpočtu a budúceho rámca. Náš výbor už mal príležitosť zaujať stanovisko k budúcnosti koheznej politiky, najmä prostredníctvom správy e, kolegu Vespal. A ja e, by som chcel pokračovať v jeho práci touto správou. Medzi časom sa veci pohli, e, pokročili a my samozrejme musíme zohľadniť aj niektoré prvky, ktoré sú nové, najmä 7. správa o koheznej politike, ktorá bola prezentovaná komisiou. Takže vypracovanie, pri vypracovávaní mojej správy som sa snažil zosúľadiť viacero cieľov. Najskôr eh, vyvodiť isté poučenie zo správy, ktorú zverejnila komisia, E, bude mať príležitosť sa k tomu ešte vrátiť, pretože je to veľmi bohatý, veľmi kompletný, komplexný dokument, ktorý bude slúžiť za, e, ako podklad pre prácu, ktorý chcú na nej tým, ktorí chcú na nej pokračovať. Nechcem, aby moja správa bola iba deskriptívna, aby uvádzala iba číselné údaje. Mojou prioritou je e, preniesť alebo vyvodiť nejaké dôsledky z tejto siedmej správy a na základe nich urobiť konkrétne návrhy pre budúcnosť koheznej politiky. Tretí bod ja som chcel vyslať aj politické posolstvo, aby som pripomenul niektoré princípy, ktoré považujem za dôležité. Dokumenty, ktoré boli minulý týždeň publikované, tak vlastne nám to pripomínajú pripomínajú nám, že sa musíme, že musíme bojovať až dokonca za túto koheznú politiku, aby sme ju ochránili, aby zostala ambiciozna a my všetci sa musíme postaviť proti tomu a veľmi silným spôsobom proti všetkým scenárom, ktorý, ktoré by sa snažili vylúčiť niektoré regióny alebo niektoré krajiny z budúcej koheznej politiky. Drahí kolegovia, Ehm, my musíme rátať iba s jedným scenárom a to je taká kohezná politika, ktorá bude pokrývať všetky regióny a všetky európske krajiny. Ehm, chcel by som sa teraz na začiatku vrátiť k nejakým takým veľkým záverom, ktoré vyplývajú zo 7. správe o koheznej politike. Komisia veľmi často zdôrazňuje pridanú hodnotu, Každá strana tejto správy skutočne ilustruje túto pridanú hodnotu a ja som sa snažil najskôr dotknúť tejto otázky tak, že tento pojem tejto pridanej hodnoty je viditeľný aj prostredníctvom toho, že táto kohezná politika sa snaží priblížiť EÚ k občanom. Ďalší veľmi dôležitý aspekt, ktorý je zdôraznený v správe komisie je, že účinky toho, čo my poznáme všetci v našich krajinách, teda účinky globalizácie, akcelerácie globalizácie, chudoba, klimatické zmeny, e, všetky tí dôsledky týchto mm, javov sa týkajú všetkých európskych krajín a regiónov. Takže ja som za to a bránim takú e, koheznú politiku, ktorá bude naďalej rátať so všetkými regiónmi Európskej únie prostredníctvom svojich rozpočtov, ktoré budú e, na e, takej úrovni, aby mohli tieto výzvy skutočne riešiť. Komisia nám ukázala, do akej miery sú územia, rozličné medzi sebou, aj keď sú to všetko teritória Európskej únie. A teda treba zdôrazniť teritoriálnu dimenziu koheznej politiky. A pre, podľa mňa je veľmi dôležité tento aspekt ešte posilniť na to, aby sme mohli garantovať taký prístup, ktorý by bol skutočne primeraný istým regiónom, napríklad ultraperiférnym, ale nie len to. Uh, Siedma správa o koheznej politiky ukazuje na to, že opätovne sa znížili regionálne rozdiely, ale napriek tomu poukazuje na situácie, ktoré sú dôkazom istých kontrastov, istých rozdielov, ktoré sa môžu rozvíjať, zvyšovať alebo premiesňovať. Napríklad správa zdôrazňuje existenciu e, chudobných oblastí, E, veľké rozdiely medzi niektorými regiónmi aj v tých regiónoch prosperujúcich. Ďalej sa hovorí, že miera nezamestnanosti e, je dosť vysoká, najmä s porovnaním so situáciou spred krízy. A hovorí, a už sme tu o tom hovorili, o rozvoji niektorých procesov, najmä v tých regiónoch a v tých územiach, ktoré sú uh, v akojsi pásci e, e, tej nejakej priemernosti. Už sme mali príležitosť počas predchádzajúcich schôdzi o tomto procese, o tomto fenoméne hovoriť a to prostredníctvom veľmi zaujímavej štúdie. Ja si myslím, že tu máme naozaj veľké výzvy, ktoré stoja pred budúcnosťou koheznej politiky. Treba prinášať odpovede, e, riešenia, ponúkať tak, aby tieto regióny e, e, nielen e, znížili rozdiely medzi sebou, ale je dôležité anticipovať a predchádzať tomu, aby niektoré oslabené regióny zaostali ešte viac. Takže to sú tie hlavné závery, ktoré som vyvodil zo správy komisie. Mohol by som ešte pokračovať ďalšími závermi, ale na základe týchto záverov som sa snažil e, vypracovať návrhy tak, aby tento vývoj sa odrazil aj v tom, čo e, chceme v budúcnosti považovať za architektúru jej budúcnosti. A chcem spomenúť niekoľko tém a niekoľko e, návrhov, ktoré sú súčasťou môjho návrhu. Pokiaľ ide o intervenčnú oblasť, ja navrhujem, aby sme sa sústredili tematicky veľmi silne, aby tu bola veľmi silná tematická koncentrácia na hlavné ciele, e, ktoré súvisia s európskymi politikami a vyplývajú zo správy komisie. Samozrejme, to je zamestnanosť, inovácia, podniky, malé a stredné podniky, klimatické zmeny a e, tých teritoriálnych prístupov, e, ktoré sú Ehm, multitematické, veľmi komplexné oblasti a práve naopak my by sme to mali prioritizovať. A preto navrhujem, aby sme vytvorili integrovaný e, tými infraregionálnymi rozdielmi. To je veľmi dôležitý prvok. Pokiaľ ide o indikátory, už sme mali príležitosť sa. Pre mňa je veľmi dôležité to, aby tieto nové indikátory boli v súlade s identifikovanými výzvami, ako je boj proti neoddeliteľnou súčasťou koheznej politiky. Správa komisie veľmi dobre ukazuje, že tu máme veľmi stenie alebo vzdialenie sa od tejto koheznej politiky by znamenalo veľký strategický omyl. Sú tu aj niektoré citlivé témy. Ja si myslím, že kohezná pre sú odpojené od tých priorít a od cieľov. A rovnako si myslím, že je potrebné, a z akýchkoľvek tabú začali riešiť prepojenie medzi e, kohéziou a sociálnou a fiskálnou konvergenciou, ktoré e, súvisia s kohéznou politikou. A ešte viac potom rozdeľujú tie oslabené, zraniteľné územia, vytvorenie nejakej novej kondicionality, podmienenosti, ktorá by bola akousi trestnou záležitosťou, ani nechcem vytvoriť regiónov. Ďalšia téma, ktorá je nám veľmi blízka a ktoré venujem veľkú, veľké dal vypracovať v mojom regióne, najmä pokiaľ ide o E, poberateľov e, európskych e, projektov. A vo vš- mali by sme vlastne sa snažiť v ta- nejakým spôsobom, najmä tieňovým správodajcom, ale aby sme dodržali tento kalendár, tak chcem vyzvať kolegov, aby predložili svoje pozmenujúce návrhy. Mi záleží. Ďakujem. Right, the... Ďakujem. Máte pravdu. Chceme pripraviť túto správu a zverejniť ju predtým, než dostaneme návrh ďalšieho viacročného finančného rámca od Európskej komisie. Je teda dôležité, aby sme spolupracovali. Nička, odpuste mi, bude mi to chvíľku trvať, ale správa je dosť obsiahla a aj veľmi dôležitá v súčasnom, v súčasnom období. Chceme sa poďakovať spravodajcovi za predloženie naozaj dobrého, kvalitného a zaujímavého textu. Môžeme ho podporiť vo všeobecnosti a e, chceme takisto spolupracovať efektívne, rýchle, aby tento text dosť sa dostal na plenárne zasadnutie predtým, než predloží komisia svoj návrh viacročného finančného rámca a novej koheznej politiky. Prvá všeobecná pripomienka z mojej strany. E, sú tu naozaj v úvodných ustanoveniach veľmi zaujímavé časti, ktoré podľa mňa by sa mali presunúť do hlavného textu, pretože úvodné ustanovenia sa stratia z definitívneho textu. A podľa mňa v tej úvodnej časti sú zaujímavé veci, ktoré vo forme pozmeňovacích návrhov by sa mohli dostať do hlavnej časti, do hlavného textu správy. No a teraz eh, budem sa držať tej chronologickej línie spravodajcu. Um, politika koheznosti by mala pokryť všetky regióny EÚ a pridaná hodnota tejto politiky spočíva v silnom princípe subsidiarity. Do politiky sú zapojené samotné regióny. Regióny um, sa môžu zaslúžiť o to, aby Európska únia sa opäť priblížila svojim občanom. My teda v tomto súhlasíme so spravodajcom a toto sa málo objavuje v súčasnej diskusii o koheznej politike. E, v súvislosti s koheznou politikou sa hovorí skôr o rôznych omeškaniach. Mali by sme ale viac zdôrazniť, že meškania koheznej politiky e, majú za príčinu niektoré politické zlíhania, napríklad Junckerov plán. Peniaze sa pridelujú nie vtedy, keď sa realizuje projekt, Jednoducho e, peniaze prídu až vtedy, až potom, keď sa realizuje projekt, nie keď sa predloží, keď sa vytvorí. Kohezná politika teda um, je neprávom často obviňovaná e, z týchto omeškaní. No a potom tu máme tú teritoriálnu dimenziu, na tom chceme osobitne pracovať. Správa ukazuje, že už tu nemáme takú situáciu, že niektoré regióny sú veľmi rozvinuté a iné sú nedostatočne rozvinuté. Máme problém aj v rámci tých e, samotných najrozvinutejších regiónov, pretože aj tie najlepšie rozvinuté regióny majú podregióny, ktoré majú e, problematické mesta napríklad, alebo predmestia, alebo aj niektoré periférne e, horské oblasti, ktoré sú zanedbané v rámci rozvinutých regiónov. Nemecký prezident hovoril napríklad o probléme vidieckej dezertifikácie. Vidiecké regióny sú opúšťané. Nie je tam problém e, všeobecne s blahobytom alebo s bohatstvom, ale v rámci bohatého regiónu sú oblasti, ktoré potrebujú pomoc. ten e, návrh e, teritoriálneho integrovaného cieľa je zaujímavý. Ale ako dosiahneme, aby kohezná politika vedela zohľadňovať tieto podrozdiely, e, tieto problémy miest, vidieckých oblastí alebo horských e, periférnych oblastí? Ja súhlasím s tým, aby tých cieľov bolo menej, aby boli jasné a spoločné všetkým ale konkrétna politika by už mala byť diferencovaná, navrhnutá tak, aby vedela zohľadňovať tieto e, rozmanité problémy súvisiace s e, teritoriálnymi rozdielmi. No a mohli by na to existovať rôzne tzv. agendy, ktoré by mali tie spoločné ciele a v závislosti od konkrétnych teritórií by e, potom rozpracovávali stratégie pre mestské oblasti, horské oblasti, e, vzdialené, odľahlé oblasti a tak ďalej. No a potom sú tu tie regióny, ktoré sa nachádzajú v pasci priemerného príjmu. E, po kríze Európa ostala oslabená v mnohých ohľadoch. Niektoré regióny, alebo nie regióny ako také, ale územia regiónov zvládli krízu tým, že boli inovatívne aj odolné. Iné územia ale sa ešte stále nachádzajú v ťažkej fáze. A je stále viac e, teritórií, e, ktoré sa nachádzajú v akomsi prechodnom o, období, ne, nezvládajú výzvy globalizácie. E, Čiže niektoré regióny zaostávajú z pohľadu um, úrovne príjmu. Niektoré regióny majú problém s konkurencieschopnosťou a to majú riešiť regionalizované politiky. A práve k tejto tematike by sme mali schopnosťou a to majú riešiť regionalizované politiky. A práve k tejto tematike by sme mali predložiť niektoré pozmeňovacie návrhy. A bez tabuizácie by sme sa mali pozrieť aj na myšlienku um, regióny, ktoré sú viac rozvinuté, menej rozvinuté, bohatšie, chudobné, ale musíme si uvedomiť, že nie sú, tu, nie sú to vždy jasne vyprofilované schodky, tak povediac, medzi regiónmi. Je to kontinuum. E, je to kontinuum hranicou e, HDP, čiže e, je, rozdiely medzi regiónmi sú kontinuálne a tu máme tú pascu priemerného príjmu. Sú regióny, ktoré potrebujú e, podporu na to, 2020 ja um, by som chcela povedať, že Európsky fond regionálneho rozvoja a Európsky sociálny fond sú dva nástroje, ktoré sú prepojené, ktoré nemôžeme oddeľovať jeden od druhého e, s inými problémami ekonomickými, ktoré sa musia riešiť investíciami. Tieto dve veci nemôžeme oddeľovať, ako sa tu navrhuje. E, spravodajca e, to jasne síce hovorí v úvodných ustanoveniach, ale ja by som rada toto tvrdenie presunula do hlavy. Áno, musíme e, používať doplnkové indikátory. Je dôležité, aby tieto doplnkové indikátory boli solídne, aby sa opierali o konsolidované dáta, tendencie e, HDP, takisto Um, miera nezamestnanosti, miera nezamestnanosti mladých a ďalšie sociálne kritériá. Uh, napríklad v tom prípade nesmieme vynechať tú mieru nezamestnanosti mladých ako indikátor. Teraz otázka kom- vzájomnej komplementárnosť. Junckerov plán financuje najmä súkromné investície určitých rozmerov, alebo aj verejné projekty, ale ide najmä o tom politiky, ktoré prinášajú konkrétne ekonomické výsledky. A, a e, finančnými nástrojmi. No a ďalej otázka zjednodušovania. A ja sa domnievam, že minulej práce jednotný systém auditov, niekoľko takýchto silných prvkov musíme etike. tá výsledná suma v koheznej politike. Táto správa, pripomínam, bude predložená ešte predtým, než komisia predloží svoj návrh VFR. Veľmi rýchlo, aby, aby všetko prebehlo. Čo správodajca niektoré veci iba spomenul a nerozpracoval ich ďalej. Dôvodom je, že máme obmedzený počet v parlamente Ja som povedala eh, v mojom príspevku, že na toto môžeme použiť aj pozmeňovacie návrhy. Aj spravodajca môže predložiť pozmeňovací návrh k svojej vlastnej správe. Ďakujem, teraz dostane slovo pani Tomašič. V situácii v Európe HDP, migrácia, rozvoj miest a tak ďalej je isté, že Finančná kríza prerušila 10 ročia e, zmenšovania za posledné roky HDP na hlavu v chudobnejších štátoch sa blížilo k priemeru EÚ, avšak potom sa začala zvyšovať produktivita na úkor e, znižovania nezamestnanosti E, výrobný sektor v týchto regiónoch nie je taký veľký. Ja podporujem návrh spravodajcu, lebo si myslíme, že kohezná politika po roku 2020 musí byť tým najdôveryhodnejším nástrojom, ktorý budeme využívať. Musíme zvládať globalizáciu a čeliť technologickým šokom. Um, nevieme schopné a majú záujem využívať tie prostriedky. E, to, čo ste spomínali v odseku 14, teda sociálne a daňové e, zblíženie na jednotnom trhu, no, vy ste francúz, takže veľmi mi to závania Macronom, ale dobre. E, takže stanú na súčasnej úrovni. Ďakujem pekne. Teraz sa vyjadrili koordinátori Nasledujú členovia výboru Regi. Je to pre nás posledná príležitosť hovoriť o tejto téme skôr, ako odznieje na pléne prezentácia. E, samozrejme, že je tam aj istá červená línia, ak e, si to môžeme takto dovoliť povedať 23. februára, vyslať politický signál priamo odtiaľto keď som si prečítal dokument komisie a keď som sa nad tým zamyslel, by to, čo potrebujú ich regióny, teda potrebujeme túto zvýšenú mieru pružnosti. A to sa týka všetkých tematických e, pružne, lebo je to veľmi dôležité. A keď vidíme, že takéto projekty sú podporované širokou väčšinou, tak treba povedať, že kohezná politika v, napríklad v E, by obsahovali aj spolufinancovanie zo strany členských štátov. A treba, aby členské štáty mali na to vyčlenené financie a predsa ledanie tých e, e, adresnejších kritérií, ktoré by mohli zároveň pokryť aj isté biele miesta. A dnes procedúrami, ktorá má negatívny dopad, dopad na výkonnosť, na výsledky, na občanov, že pre, musí prebehnúť 7 rokov medzi pôvodnou myšlienkou a výsledkami a my už vôbec nevieme, že aké boli tie pôvodné projekty, takže možno by bolo trošku tak zrýchliť tie projekty, aby boli viditeľnejšie, jasnejšie. Bolo by treba vytvoriť eh, takú nejakú kohéziu 3.0 a na tom naozaj trvám. pretože kritéria, ja si myslím, že aj tu môžeme ešte sa v našej reflexii zamyslieť trošku viac. Ja súhlasím s tým, čo je vyjadrené v správe, ale možno by bolo dobre zlepšiť a spresniť ten mix. E, samozrejme, HDP zostáva základným kritériom. To nám umožní e, situovať sa, kde sme, ale potom to treba niansovať, pokiaľ ide o HDP. A som tak trošku sklamaný ešte. Táto siedma správa o koheznej politike sa na to pozera z akéhosi externého stanoviska. Hovorí sa tam, že kohézia aj výkonnosť môže byť dobrá, ale že keď sa pozrieme na budúce politiky EÚ, bolo by treba, aby sme si položili otázky, ako funguje synergia medzi napríklad siedmým kohézným programom a horizontom 2020. Ako sa to navzájom kombinuje? Čo my môžeme zlepšiť e, z hľadiska horizontu 2020, z hľadiska 7. programu? Takže netreba mať iba e, tieto interné e, pohľady a interné stanoviska, nie, treba sa pozrieť aj trošku ďalej, smerom navonok ja pochádzam z Holandska a myslím si, že flexibilita musí sa zakladať na inovácii, na znalostných eh, kritériách, ale aj na iných veciach, napríklad eh, v sociálnych a environmentálnych záležitostiach. A rovnako aj infraštruktúra pre digitálnu ekonomiku. Tiež celé to akčné pole môžeme rozšíriť, môžeme to viac niansovať, diferencovať, ale čo je najdôležitejšie, aby sme dobre pochopili, ako táto kohezná politika súvisí s ďalšími nástrojmi a ktoré prvky môžeme, sú také hmatateľné. My potrebujeme dobrú integrovanú koheznú politiku a potom musíme analyzovať výsledky. A musíme požiadať aj partnerov, aby sa na to pozreli, aby nám povedali, čo si o to myslia. Takže to je niekoľko takých predbežných poznámok. A prvý signál, ktorý by som chcel vyslať, je, že kohéznosť nemôže byť zanedbávaná. To by nebolo správne. Kohézia je zakotvená v zmluvách, ale je to zároveň aj otázka dôvery. Je to ovocie kompromisov výsledok kompromisov a pre mňa pre, v budúcom období treba sa venovať viac e, e, pružnosti a flexibilite. Ďakujem, pani Maritič. Ďakujem. Áno, tá, tie e, regióny, ktoré sú v pásci stredného príjmu, si zaslúhujú špecifickú trhu hospodárskej únie, ale vy ste spomínali v správe soc sociálny ehm, kvalitných a dobre platených pracovných miest. Bez toho nebudeme schopní eh, bojovať proti chudobe za zniženie chudy 20 miliónov. Namiesto toho sa eh, tento počet zvýšil o 1,7 milióna ľudí. Hm, čo som rada, Smart špecializácia a význam toho všetkého, áno. Ale mali by sme vyzvihnúť aj to, že to nie je V snosti e, bude to vždy súčasť nejakého tematického cieľa, alebo bude to ako princíp v politi- e, Mali by sme sa aj nad tým zamyslieť a celkom určite, ako naozaj mať v praxi tú viac úrovňovú very much, Mr. Keď diskutujeme o takejto správe, v prvom rade musíme mať na pamäti, že už existujú problémy, s ktorými sa budeme musieť popasovať v ďalšom programovom období. A v prvom rade je to prijatie viacročného finančného rámca. s týmto meškaním sa ocitáme na úplne neznámom území, nielen preto, že nevieme, ako bude vyzerať BFR, e, ale nevieme, za čo bude ochotný bojovať budúci Európsky parlament, nevieme, ako budeme mať komisiu, ktorá zabezpečí kontinuitu politike súdržnosti takým spôsobom, ako o tom diskutujeme dnes. Čiže to je jeden veľký otáznik, ktorý... Máme tri alternatívy, ktoré boli navrhnuté pre budúcnosť politiky súdržnosti. A je dôležité, že každý z týchto troch scenárov odkazuje na určitú skupinu tzv. príjimateľov. Avšak každý z týchto troch scenárov to a medzi členskými štátmi a potom je tam politická podpora pre budúcu politiku súdržnosti, keďže vieme, že e, medzi čistými prispievateľmi ak e, scenári východná časť Nemecka nedostane nikdy žiadne fondy z e, súdržnosti po roku 2020. Je to múdre? Je to politicky, sociálne, ekonomicky priateľné v prvom rade pre Nemecko a potom pre tie samotné princípy, základy je úplne populistický, ale hovoria v rozpore s vlastnými ekonomickými záujmami, že chcú zaplatiť viac za politiku súdržnosti. Prečo dávať viac peňazí chudobným krajinám z východu? Bla, bla. Správa Bienkovskej uviedla, a oficiálne to uznala komisia, že spomedzi čistých prispievateľov na každé euro, ktoré ide na východ, takmer 67 eurocentov sa vracia. Percent sa vracia do Nemecka. Takže situácia e, sa nikdy nemení, ale naopak. Nedávne posúdenie potvrdzuje tento trend. Takže politici od tých čistých a dotkne to, sa to vašich ekonomík, ktorí prídu o všelijaké konzultačné služby, e, subdodávateľské kontrakty a tak ďalej, nezískajú prístup k verejnému obstarávaniu pri tých čistých, teda v krajinách čistých príjmateľov. Ich prínosy a pozitívne účinky sa rovnako vrácali aj k tým čistým prispievateľom. A preto ja to je ekonomický nonsens, pre ich vlastné ekonomiky. A tu viac komplikácií. Najmä preto, že členské štáty tam boli naklonené skôr v zavazaniu nových z jeden. Príjmeme viacročný finančný rámec. Máme málo času. Ak začneme tak, ako sme to... A posledná vec, administratívna kapacita. Ja som ešte stále posadnutý potrebou určitú hybnú silu v členských štátoch, ktorá bude navrhovať a implementovať projekty. Ich tie efekty e, prinášala, zachovala a aj keď tu existujú tie veci, pán Boštináru to veľmi správne e, vlastne pomenul.